Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin the meeting uh, with. Príjemné popoludne, kolegovia. Please note, uh, colleagues on the. Takže eh, mohli by sme sa venovať prvému bodu odporúčania koordinátorov z 5. oktobra budú predložené na schválenie až zajtra o tretej. To znamená odporúčania koordinátorov z 5. októbra, vtedy sa konalo posledné stretnutie koordinátorov, tak tieto odporúčania sa budú schvalovať zajtra o 15. hodine. Ak nie sú žiadne pripomienky k navrhovanému programu, môžeme konštatovať, že program je schválený. Takže bod 2, lingvistický profil Grecký jazyk nebude k dispozícii dnes a zajtra a na základe pravidla 2.5 e, e, rokovacieho poriadku, tak koordinátori predložili e, list E, týkajúce sa všeobecného rozpočtu. Tam ide o mobilizáciu e, nástroja flexibility, aby sa riešil problém s migrantmi. No a e, náš výbor podporil toto odporúčanie v zmysle pravidla 2.5 koordinátori navrhli, že budeme mať spoločné zasadnutie rozpočtu a nášho LIBE 19. oktobra od a bude to v Jan 6Q2, bude sa to týkať migrácie. Po štvrté, v rámci tejto časti je to e, vlastne medzinárodná dohoda a vlastne ide o konkrétny bod e, v rámci e, v rámci zomluvy a ide o to, aby bol schválené rozhodnutie a týka sa mm, kapverde Verde a e, má to e, zlepš- zrýchliť pridelovanie víz. Predovšetkým ide o víza na krátky pobyt a má to upravovať vízový styk medzi kapverde Verde a Európskou únie. Namiesto 15. hodiny bude 17. hodina časom, kedy sa bude konať elektronické hlasovanie. To sa týka zajtrajšieho rokovania. A teraz prejdeme na bod 3. Právna pomoc pre podozrivé a obvinené osoby, e, ktorým je e, odňatá sloboda a právna pomoc v rámci konania e, pri európskom zatykovači. Ide teda o smernicu týkajúce sa právnej pomoci ako som už konštatoval, e, v podstate ide o druhý trialog, ktorý sa konal 29. septembra a e, spravodajcom je pán Denis de Jong. Ďakujem za slovo. Mám 10 minút, takže budem stručný. Aj sa to dá, pretože v podstate som ešte nič zásadné nepripravil a teda nemám ani e, veľa toho, čo by som vám mohol povedať, ale aký je vlastne zásadný problém. V EP sme e, sa rozhodli, že pristúpime k takému širokému rámcu a aplikácie tejto smernice a že by sme mali hovoriť o takých témach, ako je e, ohrozenie osobnej slobody, ale Ide o právnu istotu pre všetky e, tie prípady, kde to smernica umožní a kde smernica umožní prístup či prítomnosť obhajcu alebo advokáta. A budeme vychádzať z existujúcej smernice, ale rada k týmto bodom pristupuje inak. V tých prípadoch e, obmedzenia slobody oni ako keby chceli obmedziť ten počet prípadov v prípade rámca aplikácie tejto smernice. Potom sú tu aj určité technické body, ktoré by sa s iným spektrom a prístupom nedali riešiť a mohli by ale stanoviť určitý limit na riešenie problémov a v, zálež- v závislosti od toho, o koľko bodov pôjde, tak budeme môcť byť viac či menej flexibilnejší. Ale takto máme veľmi široký záber a ak chceme dosiahnuť, aby Európska komisia dala skutočne do textu to, čo chce, teda aby sa hovorilo o kvalite právnickej pomoci a nielen kritéria, ale sú tam aj určité odporúčania komisie, A určitá časť odporúčaní e, komisia nechce, aby to išlo do smernice a pokiaľ ide o tú šírku spektra, to je ten problém. A v poslednom trialógu sme sa zhodli na tom, že to bude rada ministrov, ktorá musí zašpecifikovať, čo bude presne v texte, aby sme to mohli porovnať s tým druhom spektra, e, ktorý chceme E, musíme vychádzať z toho aj, aké náklady to bude znamenať a podobne. Rada už e, viedla diskusie s jednotlivými členskými štátmi, ale budú potrebovať zrejme viacej času na tieto konzultácie než pôvodne. Predpokladá sa, že trialóg neskončí v polovici oktobra, ale neskôr e, to stretnutie, čo bolo pôvodne v polovici oktobra naplánované, sa presunulo na polovicu novembra a rovnako sa prijalo rozhodnutie, či žiadosť predsedníctva, aby sme tento text dostali čím skôr, aby sme ho mohli najprv v texte prediskutovať. A ešte jedna poznámka. Som veľmi spokojný so spoluprácou s tieňovými. Za každým, keď sme sa svetli, sme sa veľmi dobre koordinovali a naše e, stanovisko sme veľmi rozhodne obhajovali a zatiaľ sme v Rade ministrov nepočuli a nedostali žiadny argument, ktorý by vyvrátil naše stanovisko a preto musíme rozhodne pokračovať v, tom, v tej našej línii ďalej. To, čo nám rada zašle, tak to si v koordinátoroch veľmi podrobne preštudujeme. Musíme niečo predvídať vopred, naplánovať, alebo nezabúdajme, že pro Luxemburskom je holandské predsedníctvo, ktoré v týchto témach hlavne v tejto smernice je veľmi skeptické, hlavne pokiaľ ide o rozsah e, aplikácie a potom prídu predsedníctva, ktoré ich e, tieto témy veľmi neza, nezaujímajú. Takže by bolo veľmi dobré dotiahnuť túto vec dokonca počas Luxembursko alebo najneskôr počas holandského predsedníctva. Thank you very much, Mr. De Jong. Ďakujem, pán De Jong. Uh, Teraz vyzývam tých, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Mišel. No, Ďakujem, pán predseba, predseda, veľmi stručne. Musíme byť absolútne rozhodní, aby smernica eh, nestratila všetku európsku pridanú hodnotu. Musíme byť koherentní pretože len takto urobíme ďalší krok vpred v trestnom európskom priestore. Len takýmto spôsobom zabezpečíme vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Tá je potrebná. Po druhé, to, že sme odmietli ten dvoj rýchlostný prístup je správny a nie je predsa priateľné, aby niekto bol obratý o právo na právnu asistenciu a tiež náš prístup e, zabezpečuje nestranný e, prístup právnej pomoci. Vždy sme to rozhodne podporovali a my od rady chceme explicitnejšie stanovisko v tomto bode. Máme stanovené určité červené línie, hlavne pokiaľ ide o efektívnosť práva na obhajobu, potom v otázkach európskych politík v živote. E, rozhodne tak, ako som povedala, nemali by sme byť ústupčiví v našich stanoviskách. Ďakujem, pán Mišel. Zabudol som uviezť, že ste tieňový spravodajca ALDE. Teraz slovo pani Šipov. Budem veľmi e, stručná Eh, ja si veľmi vážim eh, tú prácu, ktorú odviedol a odvádza Denis spolu s tieňovými spravodajcami a pritom sa snaží nejak spolupracovať s radou. Eh, ja ho podporujem v tom zmysle, že potrebujeme odporúčania v tejto správe, ktoré majú širší záber aby sme e, vlastne hovorili e, aj o, o tých prvkoch, ktoré sú vždy dôležité pri diskusii s radou. A to sú teda náklady. E, zdá sa, že ak ide o zabezpečenie práv občanov, tak náklady zohrávajú kľúčovú úlohu a pritom v iných domenách e, nie sme až takí citliví na náklady, ako sa zdá. E, takže malo by byť podporené právo na prístup k právnikovi, ale sú takí, ktorí nemajú na to, aby si zaplatili advokáta, tým treba pomôcť. Tak ako povedal Denis, pokiaľ by sme mali pristúpiť na nejaký kompromis, tak musí byť podporené podporení jednoznačnými argumentmi. Zatiaľ sme ich nedostali. Jednoducho rada nám zatiaľ eh, nepodala žiadne vysvetlenie alebo zdôvodnenie, prečo trvajú na svojom a veríme, že e, e, rada bude trošku ústretovejšia alebo aspoň e, ochotná sa podeliť s nami o svoje dôvody, aby do budúcnosti tie stretnutia sa aj pohli. Inak budeme trvať na tých pozíciách, ktoré prezentovali tieňoví spravodajcovia. Denis, spravodajca, máte slovo posledné? No, Ďakujem, pán predseda. Som veľmi spokojný že tieňovi ma podporujú. Aj tí, ktorí nie sú dnes prítomní v sále, pracujeme tímovo. A práve vďaka tejto jednote môžeme vyvíjať ten tlak na radu. Na budúce dúfam, že bude mať lepšie správy ako dnes. Ďakujem pekne. Prejdeme na bod číslo 4, to je rozsudok v prípade Maximiliana Šremsa versus komisára pre ochranu údajov. Ide o prípad tzv. E, e, bezpečného prístavu. Dnes máme príležitosť si vypočuť e, prezentáciu právneho servisu Európskeho parlamentu. Slovo, slova sa ujme pán Kajola. Namiesto neho bude pán Mür. Nech sa páči, máte slovo. Ja ďakujem. Myslím, že e, už k dnešnému dňu všetci vedia, aké sú výsledky minulý týždeň. E, v, zasadnutie vo Veľkej komore konštatovali, že e, e, to, to doterajšie riešenie je, e, je vlastne neplatné a interpretovala sa aj smernica 95 a znamená toľko, že národné orgány vždy majú právomoc na vyšetrovanie takéhoto prípadu. Ak dovolíte, začnem slušným zhrnutím, čo je podstatou tohto prípadu a potom sa budem venovať rozsudku samotnému. O čo ide v tomto prípade? Ako väčšina ľudí vie, ide o transfer osobných dát z EU e do USA Max Schrems Rakushan, ktorý e, e, vyzval orgány Spojeného kráľovstva, aby prešetrili vlastne jeho, jeho mm, stiažnosť týkajúce sa bezpečnosti prenosu transferu údajov, ale írske orgány v konečnom dôsledku rozhodli, že nebudú konať E, pretože už bolo rozhodnutie, že transfery do USA sú bezpečné v intenciách platnej smernice. Pán Šrems potom e, e, napadol, odvolal sa voči, voči stanovisku komisára pre ochranu údajov a išlo to na najvyšší súd v Irsku a ten sa rozhodol, že postupí tento prípad na Európsky súdny dvor s výzvou vyjadriť sa k interpretácii interpretácii príslušných ustanovení smernice. E, írsky sudca e, e, nežiadal nežiadal o to, aby sa súdny dvor európsky vyjadril k platnosti alebo k neplatnosti toho ustanovenia, ale v konečnom dôsledku práve takto postupoval Európsky súdny dvor a vysvetlím, prečo tomu tak bolo. A prečo bol Európsky parlament zaangažovaný v tejto veci? Európsky parlament predkladal svoje pozorovacie stanoviska a cirka pred rokom k tejto veci. Ja som tu vo vašom fore to vysvetloval, vy ste to podporili. Išlo o to, aby, aby e, bol e, smernica správne interpretovaná v intenciách charty a súd interpretoval e, tú smernicu e, potvrdzujúc jej plný súlad s, s chartou. Čiže ten súd sa nezoberal, e, sa, sa, sa, sa vyjadril len v tom zmysle, že je to v súlade s chartou. Preto rozhodnutie komisie musí byť prehlásené za, za neplatné pretože to rozhodnutie komisie nie je v súlade ani so smernicou, ani s chartou. Ak dovolíte, jedna všeobecná poznámka na úvod. Je zrejme, že e, tento e, prípad sa e, objavil, pretože súkromná fyzická osoba bojoval za svoje práva. Pokiaľ by Max Schrems nebol obratil na e, írske orgány s požiadavkou vyšetrovať, e, títo odmietli a pokiaľ by to nebol napadol a odvolal e, sa, tak by, tak by sa nič nebolo dialo. Írsky sudca, ktorý sa zaoberal týmto prípadom, sudca Hogan, sa rozhodol postupiť tú vec na Európsky súdny dvor. Nemusel tak urobiť. Pre írske súdy e, to bol veľmi dôležitý prípad. Takže skutočne e, poprvé treba pochváliť pána Šremca, ale aj írsky súdny, súdny, súdny systém za to, že to postupili na Európsky súdny dvor a sme sa napokon dopracovali k tým výsledkom, ktoré máme. And also the Irish... Európska komisia a takisto aj e, príslušné írske orgány nechránili e, práva občanov a preto bolo treba urobiť zásadný krok. E, treba vnímať tento prípad v takomto svetle. Verím, že Európsky parlament zohrával pozitívnu úlohu v celom tomto prípade. Jednoducho išlo o to, že sme žiadali, aby všetky pravidlá, či rozhodnutia komisie, či smernice, aby skutočne alebo či čokoľvek iný musí byť interpretované v súlade s chartou. Teraz by som prešiel k samotnému rozsudku. To, budem sa venovať tomu, čo je tam najdôležitejšie. E, aké je zdôvodnenie súdu? E, vychádza plne z charty. A jednoducho, vychádza z jednoduchej premisy na, e, podľa európskeho práva e, všetky princípy zakotvené v charte musia byť plne E, splnené. A či sú to smernice, či sú to nariadenia alebo iné e, e, právne úkony, musí to vždy byť v súlade s chartou. To je jednoduché vysvetlenie. Tá smernica podľa súdu bola v súlade s chartou, čiže tá smernica nebola spochybnená, ale súd zistil, že rozhodnutie komisie ohľadom Safe Harbor nebolo uh, v súlade so smernicou, so smernicou v zmysle e, správneho výkladu podľa charty. Treba teda konštatovať, že charta platí za každých okolností, ale druhá otázka, ktorá sa natiska, je, aká úroveň ochrany musí byť zabezpečená. Aj v tejto veci je súd jednoznačný. E, charta aj smernica e, dbajú o to, aby, bola dosiahnutá, aby bol dosiahnutý vysoký stupeň ochrany. A to je taká, taká červená niť, ktorá sa vynie e, celým rozsudkom a vysoký stupeň ochrany e, e, musí byť zabezpečený nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ. To znamená pri transfere dát z EÚ do iného tretieho štátu. A tak e, tak treba dbať o to, aby aj v tom treťom štáte bol vysoká miera ochrany údajov. Ak tomu tak nie je, tak potom je spochybniteľný takýto transfer údajov z EÚ. Samozrejme, je tu určitá miera flexibility, ak majú tretie štáty iné spôsoby ochrany dát ako tie, ktoré používa e, Európska únia, napríklad samocertifikačný systém. Toto je teoreticky akceptovateľné v zmysle e, tohto rozsudku. Avšak súd je toho názoru, že miera ochrany by mala byť dostatočne vysoká. Ak má byť dostatočne vysoká, tak tretie štát musí zabezpečovať ekvivalentný mechanizmus ochrany dát, ako je ten v EÚ. Ďalej, právny systém e, tretieho štátu musí e, zaštitiť e, tú vysokú mieru ochrany a musí tretí štát byť viazaný nejakými medzinárodnými dohovormi alebo dohodami, ktoré to zabezpečia. Nepostačuje len konštatovanie, že súkromný súkromné firmy alebo subjekty zabezpečia vysokú mieru ochrany. To bol hlavný dôvod, prečo e, vlastne je e, mechanizmus Safe Harbor e, spochybnený zo strany Európskeho súdneho dvoru. Preto rozhodnutie Safe Harbor bol prehlásený za neplatný. A aby som to zjednodušene vysvetlil, súd bol toho názoru, že že e, nebol zabezpečená ani adekvátnosť rozhodnutia. E, jednoducho, e, právna, právny systém tretieho štátu musí zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany. A komisia v tomto v tomto pokrývkáva. Komisia nepotvrdila a neoverila si, či USA má adekvátny systém ochrany údajov. Jednoducho spolahla sa len na e, prehlásenie o samocertifikačnom systéme, ktorý majú v USA. Súd dokonca e, e, ešte ďalšie pomôcky zabezpečil, ktoré sa uplotnia vo všetkých prípadoch, kde ide o transfer dát. Idú o, idú o, ide o dva principia, dve principiálne zásady, e, ktoré by mali byť smerodajné do budúcnosti. Prvý z týchto princípov je tento. E, súd konštatoval, že legislatíva nemôže autorizovať e, dohľad v masovom meradle. A netýka sa to len tretich štátov, a týka sa to predovšetkým EÚ. Teda pojem masový dohľad, mass surveillance, to je formulácia, ktorú ja používam. To takéto slovné vyjadrenie nenájdete v samotnom rozsudku, ale aj e, najvyšší sudca Európskeho súdneho dvoru to vo svojom verbálnom zvôvodnení použil. Jednoducho ide o prístup vo všeobecnom vo všeobecnom meradle ku všetkým e, dátam, ku všetkým mechanizmom, čo samo o sebe predstavuje masovú formu dohľadu. Argumentuje sa tým, že ak nie je možné na európskej úrovni poskytnúť ochranu pred takýmito zásahmi, e, potom tretia krajina môže poskytnúť dostatočnú ochranu, ak pristupuje k takémuto sledovaniu bez e, nejakej konkretizácie, čo sa e, týka obsahu údajov. Došlo k porušeniu charty podľa súdu, pretože ide o skutočnú podstatu práva na e, ochranu súkromia. A ďalej druhá zásada sa týkala práva na efektívnu právnu nápravu a tu tiež súd skonštatoval, že podľa charty je existuje právo na efektívnu právnu nápravu a ak tretia krajina neposkytuje žiadnu nápravu na to, aby sa e, naplnilo toto právo na ochranu súkromia, aj toto dosť výrazne ohrozí výkon práva na efektívnu právnu nápravu. Takže tretia krajina podľa súdu nebola schopná poskytnúť dostatočnú vieru ochrany ak došlo k mm, masovému sledovaniu alebo ak neexistoval e, možnosť efektívnej právnej nápravy. Tieto dve zásady budú rozhodne relevantné do budúcna. Ďalej druhá vec, ktorej sa súd venoval, e, popíšem to veľmi stručne, išlo o výklad e, aktuálnej smernice. Tu súd jasne uviedol, že smernica nejakým spôsobom nestanovuje komisii, aby obmedzovala právomoci národných orgánov na ochranu údajov. Komisia to jednoducho nesmie robiť. On Taktiež súd potvrdil, že legislatívne orgány, parlament a rada neodozdali komisii takúto právomoc, teda ak komisia zahrnula aj články do rozhodnutia Safe Harbor, čo obmedzilo práva orgánov na ochranu súkromia, komisia prekročila svoje právomoci. Ďalej existuje aj dva, druhý dôvod, prečo sa súd domnieval, že toto rozhodnutie o Safe Harbor nebolo platné. Teda ochran, orgán na ochranu údajov musí mať právo preskúmať takéto tvrdenia žaloby. Okrem toho súd konštatoval, že ak E, úrad na ochranu údajov skonštatuje, že došlo k problému v kontakte s tretou krajinou. Teda orgán by mal mať možnosť e, predniesť e, svoju žalobu na Národnom súde a tým sa dostávame späť k podobnej situácii, ako sa zaoberáme dnes, keď Európsky súdny dvor môže skonštatovať, že rozhodnutie komisie nie je platné. Zrejme Poslanci e, chcú položiť mnoho rôznych otázok, e, e, teda veľmi rád im dám priestor. Nebudem už o tom sám dlhšie hovoriť. Ďakujeme pekne. Chcel by som tiež požiadať komisiu, aby sa vyjadrila, ako chce plniť a taktiež, aby výboru dal informáciu o tom, kedy presne komisárka Jourová môže predstúpiť pred výbor, nielen pred eh, koordinátorov, ale pred celý výbor, aby sme sa mohli konkrétne komisie opýtať, ako chce plniť eh, tento rozsudok. Teda môžete klásť otázky v tomto prvom štádiu, ale musím sa sústrediť na to, čo presne komisia urobí v ďalších fázach. Teraz by som chcel dať slovo poslancom, ktorí sa hlásia o slovo a potom dáme slovo Rade komisii Celkom iste si prečítali rozsudok, ehm, teda vyjadrite sa aj politicky. Parlament sa do toho veľmi intenzívne politicky zapájal. Má to nielen právne, ale aj politické aspekty. Jan Olbricht ako prvý. Thank you very much. Uh... Ďakujem. Chcel by som ehm, potvrdiť poznámky právnej služby, čo sa týka úlohy stiažovateľa Maxa Šlamsa a taktiež e, chcem potvrdiť, e, že bolo naozaj je veľmi dôležité, že sa takýto prípad prejednal. Je to dôležité pre všetkých spotrebiteľov na európskom trhu. Ak by toto súd nerozhodol, ešte stále by sme nemali zaistené dodržovanie našich základných práv, e, tak ako tomu bolo už 15 rokov. Teda je tiež dôležité zúrazniť, že Vlastne sa tu niečo pokazilo. Ak totiž súd musí dospieť k rozsudku, ktorý e, spochybňuje e, celý tento princíp cez Garber po tom, čo sa 15 rokov už uplatňoval tento princíp v praxi, nebrhá to veľmi dobré svetlo na Európsku komisiu. A myslím, že práve Európska komisia by teraz mala uznať, že sa dopustili chyb, že sa to nedá napraviť e, nejako rýchlo a ľahko. A tiež by komisia mala uznať, <coughs> že súd vyhodnotil právny systém USA ako taký, ktorý neplní požiadavky dostatočnej ochrany v kontexte tejto smernice. Tento rozsudok je e, už si tak dispozícii, ale ja ešte stále nechápem, ako niekto môže tvrdiť, že chce ísť cestou Safe Harbor Plus. Ako môžeme zmeniť právne prostredie USA rozhodnutím komisie? To je predsa nemožné. A to je všetko, čo sa k tomu dá povedať k výsledku tohto rozsudku. Teda nie je prípustný Safe Harbor Plus eh, v takomto právnom prostredí. Myslím, že by malo byť úlohou Európskej komisie veľmi jasne na toto poukazovať od prvého dňa platnosti tohto rozsudku, toto jasné posolstvo našim partnerom v USA, že teraz je lopta na ich strane ihriska a Európsky legislatívny e, orgán vzhľadom na chartu zmluvy toto nemôže nejako zmeniť. Sú teraz na rade americké orgány, oni si musia splniť svoje povinnosti e, vo veci dostatočnej ochrany súkromia a právnej ochrany vo svojom právnom systéme vrátanie pre európskych občanov. Nejako inak sa to nepodarí dosiahnuť aby bola primeraná ochrana poskytnutá. Teraz je to na základe smernice ochrany údajov z roku 95. A vzhľadom na toto všetko reakcia Európskej komisie na tento rozsudok bola podľa mňa dosť chabá, veľmi ma to sklamalo. Myslím si tiež, že spotrebitelia sú tiež sklamaní spotrebiteľ nie len musí vkladať mnoho energie, času, peňazí, e, musí sa obratiť najskôr na svojho vlastného e, ochrancu, respektíve orgán ochrany údajov, musí sa obrátiť na írsky súd, musí si najať e, svojho obhajcu, nie priamo sudcu, ale obhajcu, to tiež je zložité a drahé, potom sa musí obrátiť na Luxemburský e, súdny dvor. No a výsledok sa napokon ani vôbec neberie vážne. To predsa nemôže byť e, signál, aký vyšleme, to sa musí brať naozaj veľmi seriózne a úplne doslovne. A rozhodne to nie je niečo, čo komisia dokáže zmeniť. Je to vytesané do kameňa, pokiaľ nebude existovať väčšina na zmenu zmluv. Ja by som si tiež želal zmeniť zmluvy v mnohých ohľadoch, ale Myslím, že sa zhodneme v tom, že sa to nedá reálne očakávať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej Cornelia Ernst. Ďakujem. Myslím, že sa nedá urobiť nič iné, len sa poďakovať rakúskému študentovi Maxovi Šremsovi, ktorý celú vec posunul tak výrazne vpred. To je to prvé podľa mňa, čo musíme povedať Vidíme, že sa e, to chystá e, ďalšia žaloba bez ohľadu e, na to, ako sa k tomu postaví komisia. Írske orgány musia konať. Je teda dôležité poznať právne dôsledky a tiež vieme, že európske dáta nie sú bezpečné v USA. A ak by sa robili um, akékoľvek prísne kontroly, neustále je tu ten istý problém. A síce, že vzhľadom na národnú bezpečnosť sa európske eh, dáta budú musieť eh, podľa zákona posúvať ďalej. Eh, to je ten problém, ktorému čelíme. Toto bude stanovené Verom nesprávne, ja sa kladiem otázku, ako sa z toho dostať von. Mali by sme diskutovať podľa mňa úplne o iných témach, o národnej bezpečnosti. Tieto právne predpisy v USA to stanovujú tak, že európske údaje tam nikdy nie sú bezpečné. Ako teda postupovať ďalej, ďalej? Ďalšia vec, Safe Harbor je eh, z metený zo stola, o tom už nemusíme nejako eh, podrobne diskutovať. Smernica je tiež vyhlásená za neplatnú. Mm, takúto smernicu ani nepotrebujeme. Mali by sme vypracovať eh, dôkladné nariadenie, kde budú jasné pravidlá, ktoré sa budú stiahovať eh, na zaobchádzanie s mm, európskymi údajmi mimo územia EÚ. Ešte tretia poznámka, <coughs> teda respektíve otázka primeraná ochrana Existujú rôzne dohody, zmluvy, kde mm, sa zaviedlo primerané rozhodnutie, kde to zaviedla komisia. E, ja nechápem, ako Národný orgán ochrany údajov môže primeraným spôsobom toto kontrolovať. A ako sa to vôbec e, vo všeobecnosti dá kontrolovať a overovať, či existujú nejaké pravidlá, alebo či budem potrebovať aj tu nejakého Maxa Šmermsa. Aj to súvisí podľa mňa s problematikou e, možných dopadov na iné zmluvy a dohody e, takéto a podobnej povahy. Ďakujem. Ďakujeme. Sophie Infeld. Ďakujem, pán predseda. V priebehu posledného týždňa som videla mnoho veľmi zmetených, a nahnevaných reakcií na tento rozsudok súdu, ale mala som tiež dojem, že týmto chceme len e, strieľať e, na posla. Pritom si súd len plnil svoje povinnosti. Ak niekoho znepokojilo takéto rozhodnutie súdu, mal by sa skôr znepokojovať nad tým, E, kvôli čomu to tak bolo a zrejme, že vy niekde v jaskyni posledných 15 rokov Safe Harbor e, predsa už čeli útokom mnoho rokov. Nie je teda zrejme žiadnym prekvapením, e, že to potrebujeme preveriť. Poprvé, ja, ja by som chcela sa dozvedieť trošku viac o jednotlivých implikáciách poslali sme list e, pani komisárke Jourovej aj ďalším. Chceli sme vedieť, aké to má dopad na dohodu o PNR, o tzv. zastrašujúcej dohode, e, čo to znamená pre verejné zaobstarávanie e, inštitúcií EÚ, ktoré teda chcú e, si zabezpečiť služby, ktoré e, e, nie sú zabezpečované z EU zdrojov. No a potom je tu aj otázka masového dohľadu. Viem si, viem, teda mohla by som uviezť dve, tri členské štáty EÚ, ktoré zďaleka nie sú ani, ani približne e, plniace tie požiadavky, o ktorých hovoril, e, hovorí rozsudok Európskeho súdneho dvora. Takže je jasné, e, že Máme tu pred sebou jednoznačne vyčíslený cieľ a ten, hovorí, ten musí vychádzať z toho, že Safe Harbor princíp už e, je vyhlásený za neplatný. Čo je teda potrebné urobiť? Musíme e, mať nejaké, nejakú, e, nejakú novú koncepciu, môže sa to volať Safe Harbor Plus, alebo to je úplne jedno, ako sa to bude volať. Čo je však podstatné, je to, že americké orgány musia niečo robiť my e, pristupujeme vždy e, k transatlantickým vzťahom iným metrom ako e, k vzťahom s inými štátmi. Má to aj svoje opodstatnenie z istých dôvodov, ale samozrejme, ktorým to nie je niečo, k čomu sa vyjadruje súd alebo sudca. Sudca sa vyjadruje k zákonnosti, k ničomu inému. To má aj robiť Takže to znamená, že ak chceme pokračovať e, s transferom dát cez Atlantik a chceme, samozrejme, internet. Nechceme predsa e, na internet stavať žiadne ploty, nechceme sa nejako izolovať e, od všetkých výhod otvorenej ekonomiky, otvoreného internetu, ale znamená to, že aj USA budú musieť preukázať svoj záujem a budú sa musieť trochu pohnúť. My máme isté spoločné normy, a musíme preukázať, že máme aj spoločné hodnoty. To nejako nesúvisí len s jedným rozhodnutím súdu o ochrane údajov. Um, súvisí to s kvalitou príjmania legislatívy. Máme predsa uh, komisára, ktorý má na starosti kvalitu legislatívy. Myslím, že toto je príklad zlej legislatívy. Safe Harbor, tu všetci predsa vedeli, že to nefunguje dobre. E, nepochovalo sa to len minulý týždeň rozhodnutím súdu. Je tam preto už dlho. Európsky parlament e, opakovane žiadal e, o zrušenie Safe Harbor, taktiež čo sa týka zachytávania údajov. Aj toto je príklad zlej legislatívy a mnohí z nás, rozhodne v našej skupine, my sme vtedy hlasovali proti, Vedeli sme, že ide o prípad zlej legislatívy, že to jednoducho neobstojí. A taktiež je tu niekoľko ďalších príkladov takéto zlej legislatívy a zlého plnenia, napríklad afera Dieselgate. Aj tu už išlo o nesprávne plnenie e, ďalej FIFA, to je možno e, trošku iný prípad, ale predsa aj tu išlo o neplnenie pravidel. Máme tu pravidlá proti korupcii, máme tu stratégiu boja proti korupcii, to sa varí netýka FIFI. Podľa mňa sa to vzťahuje aj na nich. Myslím, že musíme preskúmať túto záležitosť aj cez prízmu kvality legislatívy a plnenia, ako aj riadenia. Nemôžeme totiž, pán predseda, pripustiť, e, aby jeden odvážny, tvrdohlavý občan e, takto sa postavil celému systému. Preto musíme byť dostatočne kritické my tu e, v Európskom parlamente, musíme okazať prstom na radu a komisiu, ale aj sami na nás, aj my máme povinnosť schváľovať takú legislatívu, ktorá bude vodotesná teda buďme do budúcna opatrnejší. Um... Dobre, ďakujem. Ďalší. Bolo by dobre, keby ste trochu dbali na rečnícky čas, ale viem, že je toto <laughs> veľmi zložité rozhodnutie, ale ja by som sa odvolal na to, čo hovorila Sophie Intvala, čo s tým bude robiť komisia. Minulý týždeň Eh, odpovedali rôznym parlamentným výborom. Aj náš výbor dostal mnohé odpovede. Hovorili sme o Safe Harbor a povedali sme, že je to téma, ktorá je prierezová, multidisciplinárna a že teda budú musieť vystúpiť eh, viacerí komisári a musíme sa stretnúť aj s nimi a musia oni vedieť, aké máme my obavy a potrebujeme od Európskej komisie urgentný názor či odpoveď. Ďalšia rečnička pani Lauristin. Áno. Práve to, čo povedala aj Sofie, ten tvrdohlavý občan vlastne spôsobil akúsi revolúciu. A nesledujme len to, čo sa deje v USA. Ja si spomínam, čo sa stalo napríklad v Sovietskom zväze. Američania povedali, že my sme slobodná krajina a môžeme kritizovať nášho prezidenta, kedy chceme. A Rusi tiež povedali, aj my môžeme vášho prezidenta kritizovať, kedy sa nám zachce. a problémy s ochranou údajov, s ľudskými právami a tak ďalej sú v tom otázky národnej bezpečnosti, obchodného priemyselného tajomstva a tak ďalej. To všetko je veľmi úzko prepojené, ale to nie sú len problémy medzi krajinami, ale aj otázky vnútroštátne. Takže k tomu treba naozaj pristupovať všeobecnejšie, holisticky a musíme sa sústrediť na všetko to, čo sa deje nánete. Rusko, Čína narastajú ako netoví providery a tam narastajú aj problémy a my musíme byť pripravení venovať sa aj tejto téme a neodvracať sa tomu chrbcom. musíme si uvedomiť, aký je význam ochrany údajov. Pán Bony. Budem hovoriť po polsky. Ďakujem. Domnievam sa, že to rozhodnutie súdu by e, malo byť vnímané ako katalizátor. A tento katalizátor by mal pomôcť k nájdeniu dobrého riešenia. Poprvé, by sme mali žiadať ekvivalentný postoj zo strany USA, čo sa týky, týka miery ochrany komisia a Európsky parlament majú svoje úlohy, povinnosti. Komisia je zaangažovaná v rokovaniach z USA ohľadom Safe Harbor aj v ohľadom tzv. zastrešujúcej dohody. Teda ťah je na strane Američanov, aby veci riešili. Pozerám sa na Jana a spomínam si, že počas rokovaní vo Washingtone sme e, presadzovali požiadavku upraviť americké zákony, ktoré sa vzťahujú na ochranu súkromia. Ak nič iné, tak aspoň list v priateľskom tóne e, adresovaný americkej strane e, zo strany Európskej komisie aby teda a, a, a americké orgány, kongres niečo urobili v prospech vyriešenia tohto problému. Ďalej, po druhé, samotný transfer dát podlieha určitým podmienkam. No a v tomto kontexte si treba uvedomiť e, narastajúci význam e, tých e, splnomocnencov pre ochranu údajov na národnej úrovni a tí by mali realizovať akýsi, akýsi prieskum a prehodnotenie svojej funkcie a aké majú úlohy. V niektorých členských štátoch tí domáci národní splnomocnenci na ochranu dát majú pomerne široké právomoci e, e, pre, e, v súvislosti s ochranou dát. V niektorých štátoch majú len minimálne možnosti. Počas trialogu zameraného na právnu úpravu ochrany údajov by sme si mali položiť otázku, či tá, ten koncept textu, aký máme dnes, zohľadňuje už túto novú skutočnosť, absenciu e, princípu Safe Harbor. Parlament sporu s komisiou a radou by mal presadzovať takýto prístup. Ďakujem. Please. Ďakujem, pani Spinelli. Ďakujem, pán predseda. A ja som veľmi prekvapená nad prekvapením ktoré vzniklo kvôli tomuto rozsudku. Pretože tá revolúcia v digitálnych právach, v Taliansku sa o tom hovorí už 15 rokov, a aj sme sa dopracovali k takej charte digitálnych práv. Znovu nás zachránili sudcovia a zásah niektorých odvážnych občanov. Šrems, ale pred ním to bol Snowden v tejto oblasti. Zachránili nás od našej neschopnosti a nehybnosti konať. A Sophie tu hovorila o lepšej legislatíve. Potrebujeme lepšiu, ktorá bude fungovať v Európe Takže nakoniec sú tu sudcovia a občania ako Šrems, aby nám ukázali, že tieto údaje e, nie sú dostatočne chránené v USA. A preto by som hovorila o skutočnej revolúcii s týmto rozsudkom, pretože prichádza po dvoch ďalších rozsudkoch v podobných témach ochrane údajov, právo na zabudnutie v roku 2014 a spolu s touto revolúciou e, by malo prísť aj to a s týmito rozsudkami e, by to malo mať vplyv na Safe Harbor, zrušiť ho, ale zároveň aj dôsledky na iné, PNR a tak ďalej. Takže mali by sme mať nejaký ABS korpus, ktorý bude digitálny. K Európskej komisii dve dva body na ktoré rozsudok poukázal. Poprvé, rozhodnutia komisie nemôžu nejakým spôsobom zamedzovať či predpokladať vyšetrovania národných orgánov, pretože kompetencie Európskej komisie nie sú také rozsiahle. A pretože e, tieto národné orgány majú širšie kompetencie v oblasti ochrany osobných údajov. A potom otázka agentúr, ktoré spracúvajú osobné údaje, ktoré prekračujú Safe Harbor a sú aj mimo tohto rozsudku. Teda povinnosti z tohto rozsud, vyplývajúce z tohto rozsudku sa ich netýkajú. A teda vôbec nemusia sledovať a plniť tie princípy, ktoré rozsudok stanovuje a to prináša aj protiračenia v oblasti národnej bezpečnosti. A posledný bod. Spolupráca komisia parlament. Ďakujem predsedovi za to upresnenie. A e, že vlastne z tohto, čo e, sa môže vyvinúť, čo očakávame a to, že čo spôsobila, že komisia nekomunikovala v tejto špecifickej téme s parlamentom, tých dôsledkov je veľa. A ja ďakujem aj predsedovi za to, ako celý tento rok nástojil na tejto potrebnej spolupráci medzi Európskou komisiou a našim parlamentným výborom. Ďakujem. Ďakujem. Povedali ste to naozaj veľmi zdvorilo a jednoducho komisia sa tejto téme musí vedomať. Teraz pani Sipel. Ďakujem. Budem sa snažiť to urobiť, zhrnúť veľmi stručne. Rozsudok súdneho dvora je podľa mňa veľmi pozitívny, ale zároveň to prináša veľa otázok. Poprvé, prečo musel tento občan e, sa odvolať na írsky súd, aby sa nakoniec mohol vyjadriť Európsky súdny dvor. Už roky hovoríme Európskej komisie, že Safe Harbor nie je až taký safe, teda nie taký bezpečný ani pre osobné údaje, ani pre súkromný život. A občania sa vám pýtajú, prečo ste sa vy neobrátili na súdy? Ja si myslím, že vždy, keď sa vyskytnú takéto problémy, tak by sme to mali byť my, kto by sa mal obrátiť na súdy a komisia by nám v tom mala pomáhať a brať nás vážne. Možno keby v určitom čase urobila komisia iné rozhodnutie, tak by situácia vyzerala inak a dosť som zmetená. A musím povedať, že som aj nahnevaná, pretože v USA súkromný život ľudí sa zrejme neberie úplne vážne a to nie len to, ale aj národná bezpečnosť je vlastne také, taký argument alebo výhovorka e, na všetko. Môže sa použiť na ochranu e, a teda, e, teda ochrana osobných údajov potom vstupuje do úzadia a teda v prvom rade by sme mali zanalizovať, aké dopady toto bude mať na Safe Harbor a na výmenu údajov a ako môžeme vplývať a tlačiť na USA, aby zmenili svoj právny základ. A aký manevrovací priestor v skutočnosti máme, ak vychádzame z tých certifikátov a z ochrany údajov a potom aký dopad to bude mať aj na iné dohody z USA. A ako môžeme zaručiť, že platná aj budúca legislatíva, nielen tá, ktorá vychádza e, z tohto parlamentu, ale aj z Rady a komisie, že budú brať do úvahy e, naozaj veľmi seriózne tú chartu a že zabezpečia, že ľudia nebudú musieť sa neustále obracať na súdy a, a aby sme im nerobili takú legislatívu, ktorá ich bude k tomu nutiť. Ďakujem. Jozef. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Weidenholzer. Ja si myslím, že je naozaj chvalihodné, že existuje nejaký súdny dvor, ktorý respektuje, respektuje chartu ľudských práv a ak si dobre spomínam, e, že boli niektorí, ktorí spochybňovali fungovanie tejto charty a teraz sa nám ukázalo, že má aj svoje praktické dôsledky a ja oceňujem, že občan, študent, môj spolobčan, môj krajan sa odvolal na súdy, obratil sa na súdy a že takýmto spôsobom on vlastne vyvolal vydanie takéhoto rozsudku. Keď sa hovorí o základných právach, tak to sú veľmi dôležité veci a predsa nie je možné, aby zainteresovaní zrazu začali tento rozsudok kritizovať alebo ho dokonca spochybňovať. Dva veľmi stručné body. Hovorili sme o lepšej právnej úprave. pretože e, potom, aby sme sa vyhli neustále e, takýmto odvolávkam či e, súdnym konaniam. Tento rozsudok samozrejme prinesie aj ďalšie veci. Pre nás, Európanov, bude znamenať aj ďalšie úlohy, teda neschovávajme sa a nevyhýbajme sa úlohám. Musíme byť odvážni aj pri príjmaní rozhodnutí a tieto sa nesmú presúvať na neskôr nejakými zdržiavacími taktikami. Treba ísť priamo na vec, nestráca čas. Nezabúdajme, že boli parlamentné výbory, ktoré mali iný názor ako my, ale konečne sa budú môcť presvedčiť, že potrebujeme veľmi jasnú, jednoznačnú legislatívu v tejto oblasti ja by som bol rád, e, si vypočul názor aj nášho predsedu. Chceme e, na základe tohto rozsudku požiadať aj určité politické zmeny. Ďakujem. Hovorí pán predseda. To je veľmi dobré, že posledným vystupujúcim bol Rakúšan. Rada opakujem, že máme akési zdržanie, hoci je to teda pochopiteľné. Pán Carly z komisie, nech sa páči. Ďakujem. Ako ste správne spomenuli, pani Jourová príde na výmenu názorov do výboru LIBE 26. oktobra, ak sa nemýlim. Ale treba poukázať na to, že rozsudok v prípade Šrems jasne poukázala na význam ochrany osobných údajov ako základného práva v EÚ, vrátanie toho, čo súvisí s presunom týchto údajov na medzinárodnej úrovni. Európska komisia musí teraz hľadať jasnejšie práva a jasnejší kontext pre presun takýchto údajov, či už v oblasti realizácie legislatívy, z technických aspektov a tak ďalej. A tiež výsledky môžeme vidieť vďaka tomu, akým spôsobom sa aplikujú súdne rozhodnutia, alebo tiež v rámci E, v výmeny v obchodnej oblasti. Ja si myslím, že takouto metódou, takýmto spôsobom dosiahneme bezpečnejšie podmienky pre transfer osobných údajov cez Atlantik, vrátane všetkých prvkov súdnych rozhodnutí. Medzičasom e, našou prioritou v komisii je ochrana osobných údajov pri transfere cez Atlantik ďalej. Ako realizovať tieto transfery tým, že zabezpečíme adekvátnu ochranu a zároveň aplikujeme e, európske právo. A tu budeme spolupracovať e, s národnými e, kontrolnými a dozornými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za ochranu údajov v členských štátoch, aby sa tento rozsudok jednotne aplikoval, aby nedošlo k fragmentácii a aby tieto transfery prebiehali e, s adekvátnymi zárukami. Pracovná skupina pre článok 29 e, zasada tento týždeň. Bude to dôležitý krok pre ďalšiu najbližšiu reakciu na tento rozsudok. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Máte procedurálnu pripomienku, ale poprosím vás stručne, Sofie. Áno, naozaj veľmi stručne, pretože som naozaj prekvapená. Komisia nám tu vlastne hovorí niečo, čo sme vedeli pred dvomi rokmi, ale však pred niekoľkými týždňami sa veci jasne e, zmenili a to rozhodnutia, čo sa stane s Safe Harbor a Safe Harbor Plus, na to potrebujeme reakciu komisie, čo urobí, ako zareaguje. A komisia musí overiť tých 30 diagnostikovaných bodov a či tieto spadajú e, do tých kritérií, alebo či spadá s tým, čo e, je v rozsudku. Ja nechcem počuť to, čo tu už dva roky e, rozprávate. To ja už veľmi dobre poznám. A je naozaj frustrujúce, keď konštatujem, že komisia aj má nejaké informácie, ale už možno od týždňa alebo týždeň nemá dostatočne dobrý prístup a no, zdá sa, že to roztočilo veľmi e, vášnivú, zaujímavú diskusiu. Ja nesúhlasím s tým, čo hovorí Sofi. Mnohé diskusie a informácie sme sa až nedozvedeli preto, lebo sú dôverné, tajné a komisia o tom diskutuje interne. Ak Európska komisia teraz prehovorila a ja som to správne pochopil, tak sa Safe Harbor 2 alebo Plus nemôže urobiť len tak, ale potrebujeme stratégiu, jasný postup a tá stratégia na úvod musí byť politická a politické posolstvo sa vyšle aj Senátu, aj Američanom, čo je rozdielne než predtým, alebo pre, oni budú, Američania budú musieť legislovať, budú musieť prísť e, e, z legislatívou a ja dovtedy samozrejme, kým príde pani Jourova 26., tak na to nechcem čakať ale chcel by som aj prísť s takými bodmi, aby aj pani komisárka vedela, na čo môže zareagovať. Komisia. Neviem, čo by som ešte dodal tých 13 odporúčaní. Identifikovali problémy, ktoré súvisia s týmto rozsudkom. Tie problematické sú hlavne tie posledné dva, ktoré sa týkajú prístupu pre národnú bezpečnosť. Takže my sme to identifikovali, pracujeme na tom. No dobre. A teraz dám slovo rade. 26. budeme mať príležitosť si vypočuť pani komisárku a dovtedy máme dosť, dovtedy máme dosť času. Rada, nech sa páči. pani Wagner. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne zo strany predsedníctva rada pristupuje k tejto otázke veľmi seriózne a je to aj na bode programu Rady pre spravedlivosť. 9. oktobra sme o tom diskutovali, tam sme urobili predbežnú analýzu e, rozsudku pre komisiu aby som vás nezdržiavala týmto rozsudkom ukončenie právneho rámca sa chystá, ale e, teda je jasná, e, že tá revízia je potrebná. Ďakujem za pozornosť. Let's go to our legal service now for to pick up. Že teraz odovzdáme slovo právnemu útvaru. Nech sa páči, aby ste zareagovali na e, podnety, ktoré tu zazneli. Skutočne ten rozsudok sme dostali len pred niekoľkými dňami a sme ešte stále vo fáze analýzy obsahu toho rozsudku. Samozrejme sme pripravení eh, spolupracovať s výborom v najbližších dňoch a týždňoch v súvislosti s týmto rozsudkom, ktoré má ďaleko siahle dôsledky a zasluhuje si eh, mimoriadnú pozornosť na úrovni e, kolegia, komisia e, som vyslal veľmi jednoznačný signál, že je to naliehavá záležitosť, e, že to, že sa veci dejú v zmysle iného právneho základu, by nemalo zmiasť ľudí a znamená to problémy pre malé stredne veľké podniky. E, e, iný scenár samozrejme sa vzťahuje na veľké korporácie. Inými slovami, 26. oktobra budeme mať zasadnutie s komisárkou Jourovou, ale táto záležitosť je naliehavá a tak by bolo potrebné k nej pristupovať. Chcem sa poďakovať kolegom za dnešnú zaangažovanosť aj prítomným zástupcom komisie a rady a samozrejme právneho útvaru. Prejdeme na ďalší bod. A to je bod číslo 5 odporúčania e, Európskej komisii v súvislosti s rokovaniami ohľadom dohody TISA. Pán Albrecht je e, spravodajcom za Libe a e, pričom gesným výborom je INTA. Takže, pán Albrecht, máte slovo. Uh, Koleg, vážení kolegovia a kolegyne, ide o e, stanovisko k uzneseniu výboru INTA e, týkajúce sa prebiehajúcich e, rokovaní e, komisie z TISA. Povedal som TTIP, pretože jedno sa deje paralelne s druhým. A v zásade ide o dva aspekty ktoré sa vzťahujú aj na dohodu TTIP aj TISA. E, ide o horizontálnu úroveň, klauzula e, e, týkajúca sa ľudských práv. To vždy žiadame, aby bolo zakotvené v každej dohode. A tá druhá vec, ide, eh, ide o akceptáciu eh, v rámci režimu VTA a ide o článok 14 dohody GATS eh, týkajúce sa vlastne ochrany osobných dát. Ako hovorí 14. článok GATS, ochrana osobných dát nekonštituje nejakú mm, E, nejakú bariéru pre e, rozvoj obchodu. A z toho treba vychádzať aj pri rokovaniach týkajúcich sa dohody TISA. Návrh stanoviska, ktorý predkladám, opakuje len to, čo sme už konštatovali v prípade dohody TTIP, samozrejme e, minus tie e, poznámky, ktoré sa týkajú e, výlučne e, TTIP. E, e, je potrebné si uvedomiť, že toto, toto sa týka e, rokovaní nielen z USA, ale aj s inými tretími štátmi. Samozrejme, stále hovorím o rokovaniach, o dohodách týkajúci sa obchodovania so službami. Ja by som odporúčal promptne schváliť toto stanovisko s tými pripomienkami, ktoré uvádzam a je potrebné mať na zreteli, že harmonogram je veľmi napätý a bolo by dobré e, vaše e, pripomienky stihnúť do e, termínu. To je teda úplne v kocke, veľmi stručne, ale myslím si, že som uviedol všetko to najpotrebnejšie. Samozrejme som pripravený zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré prípadne máte, alebo zo, takže Pozmenujúce návrhy môžete preložiť do 19. oktobre. 16. novembra sa bude schvalovať stanovisko na pôde Libe. E, kontrolujem, či niektorý z nových spravodajcov sa chce vyjadriť. Áno, pán Mišel z Alde. Oui, rapidement, monsieur le président. Veľmi rýchlo. Vzhľadom na budúcu dohodu je rozhodujúce, aby sa parlament vyjadril, aby aj ovplyvnil prebiehajúce rokovania a musíme sa ubezpečiť, že finálna dohoda bude zodpovedať našim očakávaniam. A ja ďakujem spravodajcovi za jeho vynikajúce stanovisko. Sú tam podstatné body. Myslím, že ho môžeme ešte obohatiť o nasledujúce body vzhľadom na to, že USA sú časťou doho- rokovaní o dohode TISA a ide tam tiež o prenos transferu údajov vychádzajúc z tohto rozsudku, ktorý e, zrušil rozhodnutie komisie v oblasti Safe Harbor, tak treba to zachytiť a vzhľadom na narastajúci objem transferu údajov treba zabezpečiť jednak informatickú bezpečnosť a tiež zanalizovať cyberbezpečnosť a stanoviť ich ako prioritu hlavne vzhľadom na e, rokovania dohôd s tretimi krajinami a parlament bude mať rozhodovacie právomoci vo finálnej dohode, pretože ide o demokraticky zvolenú inštitúciu, ktorá má posledné slovo a v tomto zmysle by sme chceli uistiť občanov právo na ochranu údajov, ochrana na súkromného života a tak ďalej sú uznané chartou základných práv a sú záväzné pre Úniu a musia byť zakotvené aj v dohodách s tretimi krajinami. TISA sa bude týkať pohybu fyzických osôb a tých, ktorí poskytujú služby. A keďže všetci musia mať rovnaké práva aj povinnosti, tak treba tieto princípy aplikovať a ja v tomto zmysle preložím aj pozmeňovacie návrhy. Much, Ďakujem, pán Michel. Ďalším je pani Barbara Spinelli. Eh, Ďakujem. Stanovisko pána Albrechta je vynikajúce. Chcela by som sa ho spýtať, ako chce začleniť tú novú skutočnosť eh, roz, rozsudku v téme Šrems k účasti rozvíjajúcich sa ekonomík. Rokovania sú veľmi ťažké. By som sa rada spýtala, ako reagovať na také kľúčové body, ktoré sú dôležité pre Indiu alebo Čínu. A hlavne kapitolu Ratcheting, ktorá sa týka eh, mm, podnikateľskej oblasti a keď už je raz nejaká firma privatizovaná, tak nie je možné urobiť krok vzad. A v súčasných podmienkach hospodárskej krízy by mala byť aj možnosť akého zvratu alebo možného chodu, aby sme neboli uh, Um, nejakými väzňami tejto klauzuly, ktorá neumožní uh, opačný postup. Birgit. Ďakujem. Birgit Cipel, máte slovo. Ďakujem pekne. Žiaľ, e, e, e, náš tieňový spravodajca nie je prítomný, takže budem ho zastupovať, ju zastupovať, pardon. E, chcela by som ale najprv začať e, vlastnou poznámkou. Pri všetkých e, pripomienkach, ktoré máme k prebiehajúcim rokovaniach o dohodách TTIP a ďalšie, neslobodno podceňovať veľký význam tejto dohody o službách TISA. V našej skupine my podporujeme v plnej miere predložený návrh stanoviska pána Albrechta E, e, musíme žiadať, aby v tej kapitole o e, elektronickom obchode boli, bol kladený dôraz na ochranu osobných dát. A vlastne vraciam sa k tej diskusii, ktorú sme mali pred chvíľou, ide e, vlastne predovšetkým o, o súlad s chartou o základných e, právach. Domnievam sa, že ochrana súkromňa je alfa a omega vo všetkých politických oblastiach. E, musíme si uvedomiť, že ochrana tzv. tzv. sedat má určité atributy protekcionizmu a musíme poukazovať na určité nezrovnalosti alebo nevyváženosť v tejto veci. Teda inými slovami, plne podporujeme stanovisko pána spravodajcu. Ďakujem. A teraz za komisiu. Please, yeah. colleagues, keep your comments fairly brief, please. Very briefly, uh, I fully share what has been said ja plne súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, e, ale myslím si, že je tu ešte jedna vec, ktorej nutno venovať pozornosť e, a malo by to zaznieť zo strany Libe e, smerom na INTA. Tam ide o mechanizmus, mechanizmus ISCS. A e, o to treba dbať. Pán Bonny hovorí e, v mene e, pani Holmajer, a pretože ona je tieňovou spravodajkyňou za EPP. A ja ju teda zastupujem počas dnešného zasadnutia. EPP súhlasí s TISA, v kontexte e, toho stanoviska, ktorý spravedajca koncipuje. Ďakujeme pánovi Albrechtovi. Jedine v tej časti, ktorá pojednáva o prístupe k dokumentom, by sme chceli drobnú zmenu. Mali by sme trvať a pridržiavať sa e, pôvodného stanoviska a neakceptovať akékoľvek pozmenujúce návrhy, ktoré by toto odľahčovali a vlastne by mohli byť zneužité pre iné politické ciele. Teraz sme pod tlakom danej situácie. Mám tým na mysli ten rozsudok z minulého týždňa ohľadom Safe Harbor. Mali by sme pracovať na problematike Safe Harbor. O tom nepochybuje, nepochybuje nikto. Ale je potrebné neopomínať e, tú líniu a udržať ju v tejto veci. Ďakujem, pán Bony. A teraz má slovo komisia. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Um... Ďakujem tieto rokovania prebiehajú dokonca aj tento týždeň, preto sa ospravedlňujem za to, že vedúci útvaru môj šéf tu nie je prítomný, je v Ženeve aj s kolegami a určite dodatočne zodpovedajú otázky, ktoré prípadne vznesiete bilaterálne. Ak dovolíte, vo všeobecnosti e, k tej, sa vyjadrím k tejto dohode. 70 HDP tvoria práve služby a, pra, a, a, a či malé alebo veľké e, firmy, Európa je v tom veľmi dobrá a máme vlastne e, v rámci obchodného obratu máme prebytok. To znamená, sme schopní, e, sme schopní viac služieb dodávať, ako potrebujeme príjmať. A služby, firmy, ktoré poskytujú Európske firmy, ktoré poskytujú službu, narážajú celosvetovo meradle na mnohé obchodné bariéry a preto by bolo potrebné, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých hráčov e, na svete. E, preto e, sme sa vôbec pustili do tohto boja za dosiahnutie dohody vo veci obchodovania so službami chceme mať dohodu, ktorá je plurilaterálna a tá, aby potom mala nabrať multilaterálnu dimenziu v kontexte VTO. Chcem sa vám poďakovať za tie vyjadrenia k o dátovým tokom a k problematike ochrany súkromia. O tom sa hovorilo aj pri dohode TTIP. Niektorí e, poslanci predložili pozmenujúce návrhy týkajúce sa e, vlastne toku informácií cez Atlantik, musíme si uvedomiť, že snahou je e, nejakým spôsobom e, reagovať na diskriminačné postoje, na ktoré narážame v, napríklad v prípade Číny a Ruska. Sice oni nie sú zatiaľ partnermi v kontexte dohody TISA, ale do budúcnosti sa to môže zmeniť musíme si uvedomiť, že aj v TISA budú určité výnimky, napríklad, e, ale e, musí byť, musia byť jasne vymedzené tieto dohody, tieto výnimky, ak sa vzťahujú na ochranu súkromia e, musíme si uvedomiť, že ak sú výnimky, tak musia byť v rozumnom rozsahu, musia byť na báze dobrej vôle a musia sa týkať neobchodných aspektov. No a um, Veľmi často sa používa eh, argument eh, ochrany eh, národnej bezpečnosti, ale často je to len výhovorka, ktorá nie je na mieste. Tak ako v prípade dohody TTIP, chcem vás uistiť o tom, že štandardy ochrany osobných údajov, e, tam, e, ne, tam nepôjde o žiadne ústupky, teda nie je to predmetom akýchkoľvek rokovaní alebo vyjednávaní pri dohode TISA. E, to znamená, dohoda TISA nebude vytýčovať žiadne štandardy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré by boli v rozpore s našimi štandardmi. Čo sa týka klauzuly o dodržiavanie ľudských práv e, pre EÚ. Je to e, absolútne zásadná vec. Tak to vnímame aj v tejto dohode. Musíte si však uvedomiť, že TISA má plurilaterálny e, rozmer a v tom je to dosť odlišné práve e, v oblasti dohody týkajúce sa e, o presune informačných technológií, o verejnom zaobstarávaní pretože TISA sa týka obchodovania so službami a tým je to osobité. Zdá sa nám, že e, vnorenie klauzuly o o zabezpečovaní základných ľudských práv môže byť interpretované spôsobom, ktorý by neboli v prospech veci. No a čo sa týka pohybu osôb, musí byť zabezpečený nediskriminačný postoj, určite voči občanom EÚ. V rámci rokovaní o dohode TISA by e, e, mal byť zakotvený mechanizmu e, rozporovanie nejakých investičných aktivít. A ako ho som hovoril, rokuje sa tento týždeň, aj budúci týždeň, takže o tie, o, o tie dva týždne budeme múdrejší, ako sme dnes. Ďakujem, hovorí predseda. Neviem, či e, e, pán spravodajca Jan Albrecht sa chce vyjadriť. Áno, ešte záverečné slovo. E, e, nedá mi nevyjadriť sa k určitým otázkam, ktoré tu zazneli. Poprvé, e, týkajúce sa e, toho rozsudku ohľadom safe harbor mechanizmu a ako to súvisí s mojim stanoviskom. A to, o čom hovorím, je nie, nie len nejaké zbožno, zbožné prijanie, ale požiadavka, e, ktorá bola jednoznačne podporená v hlasovaní, či pri dohode TTIP, tak pri dohode TISA chceme mať horizontálnu klauz, klauzulu, ktorá vychádza z článku 14 dohody GATS ktorá zabezpečí e, zabezpečí e, nenarušiteľnosť e, vlastne Európskej chaty o ochrane ľudských práv. A, a, a toto má dosah aj na samotnú otázku transferov, transferov e, osobných dát. No a e, potom, ako sudcovia Luxemburského súdneho dvora e, ozrejmili, že že charta jednoducho platí. V každom prípade e, nemôžeme e, s týmto nejako pohnúť, preto to nemôže byť ani predmetom e, rokovaní. Teda kompromis tejto veci nie je možný. Ďalej, čo sa týka princípu lokalizácie dát, to je tiež úzko súvisiace s danou problematikou pokiaľ je spracovanie potrebné v rámci únie, obchodná dohoda to nemôže spochybňovať a v opačnom pare e, Európska únia nemôže byť prinútená realizovať e, také transfery, ktoré by boli v rozpore s princípmi, ktoré platia v EÚ. To je všetko v súvislosti s rozsudkom, ktorý padol minulý týždeň e, E, po druhé, čo sa týka ISCS, e, našťastie tento problém nemáme pri e, dohode TISA. Po tretie, čo sa týka prístupu k dokumentom, beriem na vedomie pripomienku, ktorú vyjadrili zástupcovia EPP. Pokiaľ máte nejaký konkrétny návrh alebo textáciu, sem s ňou rady, radi to, sa tým budeme zaoberať. A mali by sme mali by sme to sami samozrejme dodržiavať, e, nie len žiadať to od druhých. Ešte, ak dovolíte, stručná, požiadavka na, e, stručná poznámka k vyjadreniu komisie, ktorá hovorila o, o klauzule, o, o dodržiavaní ľudských práv. Myslím si, že Európska únia nemá gestiu na to, aby E, e, vlastne rokovala o, o, o, o akomsi do, dodržiavaní ľudských práv. Možno som vás zle rozumel, ale mm, e, ja si, ja si myslím, že toto vôbec nemá miesto v tej dohode TISA, pretože by to mohlo byť považované za veľmi inkonzistentné, pretože inak by bolo to treba ošetriť jednotlivo v každej medzinárodnej dohode, ktorou, ktorou stranou ktorej stranou je EÚ. 16. novembra je e, termín na, 19. E, e, október je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov a 16. sa bude o tom hlasovať. Ďalší bod sa týka opatrení nadvezujúcich na uznesenie Európskeho parlamentu o hromadnom elektronickom sledovaní. Aj tu ide ochranu údajov. Opäť slovo dostáva Jan Albrecht. Ďakujem. Ďakujem mm, všetkým, ktorí žiadali o túto aktualizáciu. E, ide tu o druhú informáciu o aktuálnom stave rokovaní s radou, ktoré začali v júli, po tom, čo rada zaujala všeobecný prístup k nariadeniu ochrane e, údajov na jar. Tohto roka sa nám podarilo, ako som už informoval kolegov, myslím ešte pred letnou, pred letnou prestávkou, posunúť rokovania v kapitole 5 o medzinárodných e, presunoch, toto sme uzavreli, e, uvádza sa tu, že ak súd vydá svoj rozsudok v otázke Safe Harbor pred koncom týchto rokovaní, budú ešte isté body, ktorým e, sa v rokovaniach budú musieť obe strany venovať. Zatiaľ sa to ešte neurobilo. Rokovací tým bude musieť preskúmať podrobne rozsudok súdu a potom vyhodnotiť, nakoľko bude potrebné opäť otvoriť rokovanie o niektorých konkrétnych bodoch v kapitole 5, ale v zásade sme dosiahli pokrok v tomto smere. Po letnej prestávke sme sa potom začali venovať s veľkým nasadením ďalším rokovaním. Je to obrovský balík v kontexte nariadenia súvisí s právami jednotlivca a povinnosťami kontrolných orgánov, ako aj orgánov spracujúcich, ako aj e, tu ide o e, hlavné zásady v kapitole 2, 3, 4. V priebehu trialógu, e, ale aj po týchto trialógových rokovaniach môžem povedať, že sa nám podľa dosiahnuť dohodu o zhruba 72% eh, celého textu. Dúfam, že som to neprepočítal zle. Myslím, že sporné, také skôr politické aspekty, v ktorých sú ešte rozdielnosti, eh, tam sa ešte budem musieť vrátiť. Spomeniem len niekoľko z nich, napríklad podoba a podmienky udelenia súhlasu na spracovanie osobných e, údajov e, jednotlivca, taktiež e, nakoľko alebo akými slovami konkrétne zásady minimalizácie údajov a taktiež obmedzenia účelu využitia sa budú upravovať v texte a taktiež konkrétne znenie povinnosti informovať transparentne jednotlivca o tomto procese. A to zahrňa aj náš návrh o štandardizovaných symboloch. O tomto ešte stále rokujeme. A tiež o povinnostiach e, kontrolných orgánov, orgánov spracujúcich e, údaje. E, tu máme napríklad požiadavku, aby sa harmonizovaným spôsobom poňalo vymenúvanie úradníka pracujúceho a kontrolujúceho údaje. E, toto bolo od samého počiatku veľmi jasné, že tu sa názory dosť e, rozchádzajú, ale v každom prípade strana povedala vyrokovať e, už mnoho iných sporných vecí. Myslím, že je dobré, že sa nám darí rýchlo vyriešiť otázky, na ktorých sa zhodneme a potom sa môžeme podrobnejšie venovať tým zložitejším bodom, ktoré sú pre nás tak trochu ťažšie straviteľné politicky. Čo sa týka flexibilnosti e, posunu v stanovisku rady, o e, tom budú môcť rozhodnúť tieňoví spravodajcovia. E, spravodajca podľa mňa by bolo hodné pripomenúť všetkým skupinám, že by mali informovať svojich poslancov tak aby rokovací tím naďalej mohol pracovať na základe mandátu, ktorý dostal na základe schválených stanových skupín. Ešte stále to vnímam ako reálne možno, že sa nám podarí uzavrieť dohodu s radou ešte pred koncom tohto roka, tak ako to bolo naplánované spolu so všetkými troma inštitúciami, keď sa otvorili rokovania. Tie otvorené otázky e, sa budú ešte prejednávať v priebehu oktobra a novembra. Celkom iste e, sa posunieme aj e, ďalej. Na programe máme kapitolu 6 a 7, kde sa hovorí o mechanizmoch kontroly orgánnych, kontrolných orgánov. Tam je potrebné konzistentne uplatňovať platné pravidla na úrovni štátov. Toto je jedna z podstát tejto reformy ako teda zvýšiť konzistentnosť eh, plnenia. Myslím, že aj tu sa stanoviska Rady a parlamentu viac menej eh, schádzajú, podarí sa nám, predpokladám, uzavrieť tento bod eh, už čo skoro. No a napokon sa ešte budeme sa venovať dvom veľkým témam, ktoré súvisia okrem iného so sankciami, ale tiež <coughs> A kolegyňa Mauristin, e, spravodajkyňa pre smernicu, je tu tiež prítomná, to môže potvrdiť. Mm, sa chystáme otvoriť rokovania o samotnej smernici ochrane údajov a tým hm, poskytneme objasnenie rozsahu pôsobnosti týchto dvoch nástrojov. Aj o tom sa bude rokovať po tom, čo sa otvoria aj rokovania s radou o smernici ochrane údajov. Toľko teraz z mojej strany Veľmi rád odpoviem na prípadné otázky kolegov. Thank you very much, Jan. Uh... Ďakujeme, Jan. Neviem, či sa tie spravodajcovia chcú k niečomu vyjadriť. Mariu Lauristin ako prvá. Ja chcem len stručne informovať kolegov, nadvezujúc na slova Jana, že sme teraz vo úvode trialógu o smernice a dnes prebehlo prvé stretnutie spravodajcov. Naše hlavné stanovisko je také, že sa chceme držať e, veľmi silno toho prístupu k celému balíku. Myslím, že môžeme využiť e, výsledky rokovania o naredení aj v tomto procese rokovania o smernici. Ďakujeme pekne. Ešte niekto chce, prosím, položiť otázku, vyjadriť sa? Zdá sa, že nie. Ehm, Jan upozorňoval e, na otvorený prístup politických skupín. Ešte stále sa musí prijať viacero významných politických rozhodnutí, čo sa týka triológov. Veľmi si cením prácu kolegov. Prebieha e, mnoho triológov paralelne. Chcel by som oceniť prácu kolegov eh, naozaj v týchto zásadných témach, eh, v týchto dôležitých nejakých rokovaniach eh, v trialogu celkom iste kolegovia vedia, že sledovanie viacerých trialogov rozhodne nie je jednoduché. Zároveň ešte raz srdečná vďaka Janovi. Máme ďalšie informácie o trialógu Možno sa k tomu vrátime neskôr. Spravodajkyňa je na ceste. Respektíve spravodajca, pán Kirkop, je na ceste. E, keď príde, tak e, sa budeme venovať e, jeho bodu. Nevieme, či je tu pán Lenár, možno by sme mohli prejsť k bodu 8, riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov ISA 2. Ak ste pripravení, pán Lenár, ak vám to vyhovuje, nech sa páči aby vy nás budete informovať o aktuálne prebiehajúcich rokovaniach v rámci trialógu. Ďakujem, pán predseda. Máme za sebou sedem odborných stretnutí v rámci trialógu a v podstate sme prácu uzavreli. Absolvovali sme dosť e, ťažké rokovania, najmä čo sa týka aspektov LIBE programu ISA najmä zo strany Radia komisie, nebolo veľké nadšenie, mm, tak povediať, zapracovať e, mnoho z našich pozmeňacích návrhov. Myslím, že napokon sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrý výsledok a to aj vďaka kolegom z výboru ITRE, ktorí boli hlavnými účastníkmi rokovaní a podporovali nás. Napokon teda sa nám podarilo zapracovať e, väčší um, úvodný odstavec. Taktiež je tu článok, v ktorých sa spomínajú v oboch e, um, ochrany údaj, aspekty ochrany údajov. E, je to spomenuté v texte viackrát, taktiež sa tam spomína ochrana súkromia ako základné zásady v texte. Teda toto sú tri body, Najmä v úvodnom ustanovení sa spomína aj možný dopad ochrany osobných údajov pri vytváraní riešení interoperability. Taktiež hovoríme o automatickej ochrane údajov, tak ako to žiadali niektorí kolegovia, teda napokon, myslím si, môžeme byť výsledkom spokojní, najmä vzhľadom na to, že v úvodnom ustanovení aj v článku je záruka, že ochrana údajov a pravidlá s tým súvisiace a tiež to, čo bude výsledkom rokovaní o nariadení ochrany údajov, sa bude vzťahovať na celé znenie textu a na všetko, e, čo vyplynie z pravidel pre program ISA. Chcem sa ešte raz poďakovať e, všetkým tým spravodajcom za ich podporu. E, som rád, že sa nám to takto úspešne podarilo završiť. Ďakujeme pekne, eh, pán Lenárs. Eh, viem, že ste sa snažili presadzovať aspekty, na ktorých záleží výboru LIBE. Ďakujem vám za to. Neviem, či sa chce niekto z kolegov na niečo opýtať eh, na túto tému interoperability. Nie, zdá sa, že nie. Ešte raz srdečná vďaka za tieto informácie. Neviem, či môžeme pristúpiť k bodu 9.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 Pán Ježek, ak ste tu, e, môžeme prebrať váš bod. Ide tu výročnú správu za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom. Spravodajcom stanoviska je pán Petr Ježek zo skupinu ALDE. Ide tu o preskúmanie návrhu stanoviska. Nech sa páči, pán Ježek, môžete sa ujať slova. Ďakujem, pán predseda. Keďže pán Kirkop e, sa musí podrobiť prehliadke na internej hranici v EÚ. Veľmi rád e, začnem o niečo skôr. Môj návrh stanoviska sa venuje dvom hlavným myšlienkam. Poprvé, nedávnym iniciatívam, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ na ochranu finančných zájmov EÚ. Ako viete, v roku 2012 komisia navrhla e, dva legislatívne návrhy na návrhy trestného práva aj na zvýšenie efektívnosti a na posilnenie efektívnosti eh, v rámci trestného práva, čo sa týka ochrany finančných zámov EÚ. Jednak je to smernica PIF eh, a v druhom rade o úrad Európskeho eh, prokurátora. Jeho vytvorenie je najvyšší čas, aby sme oživili rokovanie o, naria- o smernici e PIF na poslednom e, zasadnutí v rámci trialógu parlament a rada boli veľmi blízko dohode v takmer všetkých bodoch, e, ale blokovala to jedna kľúčová téma a síce zapracovanie alebo nezapracovanie podvodov v oblasti DPA do rozsahu pôsobnosti smernice PIF. Vzhľadom na odhadované straty vo výbere DPH čo sa odhaduje na 168 miliard eur. Naozaj tu ide o veľa. A preto je mimoriadne dôležité a významné pre EÚ a členské štáty, aby sa dosiahla dohoda o tom, ako čo najlepšie vyriešiť eh, túto zásadnú vec. Ďalej po druhé, môj návrh stanoviska sa venuje tomu, že je nadalej potrebné pokračovať v boji proti korupcii. Korupcia podľa odhadov spôsobuje členským štátom straty vo výške 120 miliard eur každoročne. Vo februári minulého roka komisia zverejnila svoju prvú správu, to protikoročnú správu. Myslím, že to je veľmi pozitívny krok vpred. Poprvýkrát sme získali eh, komplexný prehľad o situácii v členských štátoch a taktiež eh, boli vydané odporúčania o tom, ako pokračovať eh, v boji ďalej. V tejto správe sa ukazuje, že sa postupy v boji proti korupcii dosť odlišujú v jednotlivých členských štátoch a pritom sa to týka všetkých členských štátov. Podľa nedávnych eh, čísel viac ako polovica Európanov sa domnieva, že úroveň korupcie v ich eh, krajine sa zvýšila za posledné tri roky. Ak chceme byť dôveryhodní v boji proti korupcii, európske inštitúcie musia ísť príkladom a musia dodržiavať čo najvyššie štandardy transparentnosti, um, integrity aj taktiež v prípade konfliktu záujmov, tak ako to očakávame od členských štátov. A preto vo svojom stanovisku vyzývam komisiu, aby doplnila kapitolu o výkonnosti európskych inštitúcií v boji proti korupcii vo svojej druhej protikorupčnej správe, ktorú sa chystá zverejniť začiatkom budúceho roka. Na záver môžem povedať, že tu ide o dve hlavné novinky v mojom prístupe k tomuto stanovisku. Veľmi rád si vypočujem eh, vyjadrenia tieňových spravodajcov iných kolegov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Ježek. Neviem, či tu máme tieňových spravodajcov prítomných, ale ak sa chce vyjadriť to iný, nech sa páči. Pán Angelánu, ďakujem. Len vás chcem informovať, že pani Makovej, eh, hovorí pánom Gurianu, eh, sa nemohla zúčastniť schôdze a chcela prosím som mňa odkázať, eh, že podporuje toto a stanovisko pána Ježeka ako tieho spravodajkynia EPP, ale chcela by zdôrazniť niekoľko bodov. Čo sa týka smernice PIS, Európsky parlament by mal konať rozhodnejšie a nielen podporovať vznik nových impulzov, ale vyzvať radu, aby sa um, snažila o dohodu v rokovaniach a taktiež boj proti DPH by mal byť súčasťou rozsahu postavnosti, tak ako to už uvedol spravodajca. Odhadované straty súvisiace s výberom DPH sa um, pohybujú v miliardách eur. Taktiež by sa mali prijať ďalšie kroky na ochranu daňovníkov v EÚ. V aktuálnej situácii, ak všetky peniaze e, z e, vrecách daňových e, poplatníkov sú v tom istom koši a ak členský štát jeden nie je schopný bojovať proti korupcii a zhabať majetky získané korupčne, tak strácame všetci. Európske inštitúcie v neposlednom rade musia ísť príkladom a musia dodržiavať veľmi vysoké štandardy transparentnosti, integrity a konfliktu záujmov. Ale na to, aby sa to podarilo, Musia byť stanovené jasné jednoznačné kritéria na boj proti korupcii vo všetkých európskych inštitúciách, najmä v prípade konfliktu záujmov. Toľko teda stanovisko pani Makovej. Ďakujem. Ďakujeme pánu Ungiaru za to, že ste odovzali stanovisko pani Makovej k bodu pána Ježika. Pán Ježik, želáte si ešte niečo doplniť? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len by som chcel krátko reagovať, ak dovolíte, ak sa nám podarí na spôsob, ako viac zatlačiť na radu vo veci smernice PIF, veľmi rád tak urobím. Myslím, že spolu s inými spravodajcami sa nám môže podariť eh, dosiahnuť to. Eh, ďakujeme pekne. Ešte pripomeniem, že lehota na pozmeňujúce návrhy eh, uplynie 8. novembra. a 1. decembra eh, sa eh, bude rokovať v rámci eh, trialogu. Teraz prejdeme k bodu o PNR. Budeme sa venovať aktuálnemu stavu rokovaní v rámci trialogu Spravodajcom je pán Kirkop. Bude nás informovať o aktuálnom stave rokovaní trialogu, Ešte by som spomenul, že 24. septembra prebehlo prvé stretnutie v rámci trialogu a druhé stretnutie prebehlo 9. septembra. Pán Kirkop, nech sa páči, máte slovo. I think as you all know, Ďakujem pekne. Myslím, že všetci viete, že hlasovanie o schválení stanoviska výborlivé prebehlo pred letnou prestávkou, ako ste povedali, pán predseda, začali sme 24. septembra rokovať v rámci trialógu. Tieto rokovania ešte prebiehajú. Chcel by som zdôrazniť, že Európsky parlament sa zaviazal uzavrieť túto tému do konca tohto roka a to je ešte stále môj cieľ. V rámci prvého trialógu komisia zdôraznila, že je potrebné včas schváliť túto smernicu a taktiež 14 e, členských štátov e, zaviedlo svoje pravidla do národných systémov. Po 3,5 rokoch podľa mňa sa nesmieme orientovať len podľa rýchlosti, ale chcel by som zdôrazniť, že v súčasnosti neexistuje právny rámec na to, aby sme mohli stanoviť e, pravidlá výmeny údajov e, o cestujúcich v EÚ. Prvý trialóg e, sa venoval rozsahu pôsobnosti smernice. V súčasnosti všetky tri inštitúcie majú odlišný prístup k tejto veci. Diskutovalo sa o závažných zločinoch voči nadnárodným zločinom. Toto boli najproblematickejšie body v tomto prvom rokovaní trialógu. Bude sa naďalej rokovať na bližších týždňoch a ja som optimista. Dúfam, že v rámci snahy o kompromis sa nám podarí dosiahnuť dohodu. A ďalšie diskusie sa týkali toho, aby neekonomické operátory boli tiež pokrytí v rozsahu pôsobnosti eh, eh, tejto smernice. Eh, chystá sa konferencia pod zaštitou Európskej komisie, kde sa bude hovoriť aj o tejto téme. Taktiež otázka civilných letov bola tiež prejednávaná, aj keď to nebolo súčasťou mandátu, ktorý mi parlament udelil, považovala som sa dôležité rokovať o tejto téme s parlamentom aj s komisiou a dávam slovo svojim kolegom, že ak by boli nejaké námietky, veľmi rád by som ich vzniesol v mene kolegov 29 septembra prebehlo druhé stretnutie, tam sme sa venovali otázkam prístupu k informáciám konkrétnych osôb aj verejnosti v rámci článkov 6 a 11. V týchto článkoch e, inštitúcie e, dosiahli e, väčšiu dohodu, ak však čo sa týka informačných jednotiek o, o cestujúcich, čo sa týka výkonu práv cestujúcich. Diskutovalo sa o tom, či by toto bolo potrebné, alebo či ide o ďalšiu byrokratickú zaťaž najvyššie vzhľadom na to, že tieto údaje nie sú automaticky e, dostupné občanom. E, chystajú sa e, ďalšie rokovania o tomto bode ďalšie články 2, 4 a 11, ktoré sa týkajú dôvernosti a bezpečnosti týchto údajov o cestujúcich. Okrem iného sa tu diskutovalo o tom, že sa jasne rozlišuje medzi obchodnými činnosťami leteckých spoločností a ich povinnosťami, tak stanovuje smernica TNR a povinnosti e, na základe smernice 9646 a taktiež smernice o PNR nebudú e, zmetočné a nejako nespôsobia dvojnásobné postihy pre letecké spoločnosti. Taktiež sa hovorilo o otázke ochrany údajov. Čo sa týka období uchovávania údajov, článok 9, e, ako si viete, rada to vníma odlišne. Parlament vyzval radu, aby poskytla informácie parlamentu aj komisii o tom, prečo by sme mali veľmi výrazne ustúpiť e, od návrhu komisie a napokon aj parlamentu. Základné priority Európskej parlamentu spočívali v tom, aby sme predišli ďalšej fragmentácii pravidel v EÚ, čo sa týka štandardov pristupovaniu a ochovávaniu e, údajov o cestujúcich. E, Rada uprednostňuje menej preskriptívny prístup, čo sa týka eh, stanovení flanku 1212 a jedna z obáv sa týka možných rozporúplných vyjadrení aktuálne platnej a novej smernice. Však Európsky parlament eh, jasne dal najavo, že eh, je potrebné veľmi jasne stanoviť prístup k údajom o cestujúcich, tak aby bolo možné ich dostatočne chrániť. Otázka zahrnutia intraeurópskych letov v kontexte PNR, eh, aj tomu sme sa venovali a rada sa vyjadrila, že to je pre nich prioritná téma. Rada tvrdí, že ak by tieto lety neboli zahrnuté, eh, kompromitovala by sa tým bezpečnosť EÚ, mm, pretože údajne 80 údajov PNR, ktoré sa zhromažďujú v niektorých členských štátoch, ktoré už majú takéto systémy PNR, sa týka práve týchto eh, letov v EÚ. Komisia sa vyjadrila, že chce, aby v článku 17 v revíznom procese boli zavedené pravidla ochrany takýchto údajov. Parlament taktiež žiadalo ďalšie informácie v tomto smere. Chcem zvorazniť, že v tejto konkrétnej veci parlament chcel vyňať tieto lety v EÚ a chcel by v budúcnosti podrobne diskutovať o tejto téme. Ja som však vyzvala radu, aby poskytla parlamentu aj komisii e, podrobnosti o tomto bode. Ako teda vidíte, pán predseda, podarilo sa nám pokryť mnoho bodov v týchto dvoch prvých e, kolách rokovaní. Dúfam, že podľa vzoru týchto dvoch prvých stretnutí sa nám podarí pokračovať aj ďalej, až výsledkom bude dobrý kompromis. E, ďalšie stretnutie prebehne 20. októbra a teším sa už teraz, že budem môcť informovať kolegov z výboru čo skoro po ukončení tohto stretnutia. Ďakujem. Very much. Ďakujem pekne. Teraz tieňoví spravodajcovia ako prvý Birgit. Nie ešte, pán predseda prerušuje rečničku. Pani Pani alebo Boholomajer. Nič som nepovedal. Áno, je tu samozrejme určité poradie pre politické skupiny, pre tieňových spravodajca. Tak Birgit. Ďakujem, pán predseda. Rada by som upozornila poprvé, túto čas som vyrokovala ja a Európsky parlament prislúbil, že urobí všetko preto, aby sme mali výsledky do konca tohto roka, ale zároveň, ak si uvedomíme, rozhodnutie súdu o zadržiavaní údajov, mali by sme sa snažiť o to, aby legislatíva, ktorá bude výsledkom našej práce, aby bola robustná, e, pevná a aby zároveň rešpektovala chartu základných práv. A ja dúfam, že rada ponúkne vo svojich argumentoch viacej podstaty viacej skutočne e, ráznych argumentov, pretože nechceme predsa smernicu, ktorú by potom nejakým spôsobom mohol napadnúť či odvolať e, súd. Preto by som sa e, sústredila na niekoľko bodov. Rada znovu potvrdila, že musíme zabrániť ekonomickým a finančným dôsledkom pre letecké spoločnosti. To je naozaj zaujímavé, pretože zdá sa mi, že vytvárame akési jednotky e, bez technického pozadia vo firmách a bez nedostatku personálu. To už samo o sebe je e, vysoký náklad a nikto nepovedal, že sú to že, že by to neboli nepotrebné náklady, ale keď vychádzame z otázky propočnosti a keď berieme do úvahy ochranu údajov, no tak potom výsledok nie je najlepší. A teraz tiež v prípade ochrany údajov e, pasažerov sa hovorí, že neexistuje priame prepojenie medzi medzi jednotkovatým pasažierom, pretože e, predsa niekoľko rokov táto jednotka uchováva nejaké údaje toho pasažiera a musíme urobiť niečo preto, aby e, cestovná kancelária, alebo teda cestovná, aby e, letecká spoločnosť či podobne bola schopná zareagovať na to e, a povedať, čo sa robí s tými údajmi, ktoré sa uchovávajú. Ale zároveň tiež musí byť, e, môže byť alebo musí byť povinné e, uch, uchovávanie údajov, lebo ja si myslím, že áno, lebo ak by to bolo dobrovoľné, tak vás môžem u, ubezpečiť, že nikto nebude mať potom takéto možnosti a bude to fungovať len dobre, len vtedy, keď, keď sa bude kontrola robiť podľa všetkých pravidiel, ale ak sa budú tieto základné práva plniť, tak nie je dôvod sa stiažovať a každý sa môže uistiť, že všetci s tým budú spokojní. E, lety v rámci EÚ Rada s tým nebola veľmi spokojná, to sa už spomenulo, ale v tom poslednom vývoji by sme túto otázku mali ešte raz veľmi pečlivo preveriť. A ja dúfam, že sa všetci poučili a že všetky inštitúcie majú záujem na tom, aby sa to prijalo čo najskôr, ale samozrejme nie v akejkoľvek podobe, ale aby to bolo v súlade s chartou základných práv. Tešíme sa aj na to ďalšie kolo rokovania a dúfame, že sa dopracujeme k pokroku. Pán predseda, nech sa páči pani Holmajer. Ďakujem. Veľmi by som poďakovala spravodajcovi za intenzívne rokovania. ktoré viedol na základe jednotlivých rozhodnutí e, výboru Otázkou ostáva, či je rada pripravená čiastočne priznať, prečo spoločne máme dať ešte presné informácie v súvislosti so Schengenom. Stále sa hovorí, že to nie je potrebné a potrebujeme teda právnu analýzu, toho, čo by sa stalo, keby sa s takýmto využitím údajov a či je to vôbec kompatibilné so Schengenom a s našou legislatívou. Zdá sa, že to, čo si rada myslí, je korektné, ale tie právne ustanovenia musia byť adekvátne. Pretože ak nie, tak môže sa stať, že Európsky súdny dvor e, znovu zavrhne toto ustanovenie, pretože sa neprijali adekvátne predbežné opatrenia a nebude e, sa plniť ani kritérium adekvátnosti normy. Po druhé, neviem, či e, spravodajca vidie aj tú možnosť, že by dokonca roka by sme mohli túto záležitosť uzavrieť. Prezident Holland vo svojom vystúpení pred parlamentom povedala, ja si to veľmi dobre pamätám, že otázky bezpečnosti si musíme brať naozaj, naozaj veľmi k srdcu. E, skoro to znielo ako taká hrozba či upozornenie. A v otázkach bezpečnosti, vzhľadom na atentáty a tak ďalej, že Niektoré body môžeme len tia- veľmi ťažko posúvať rýchlo vpred. A keď hovoríme o nákladoch, ktoré bude e, toto prinášať pri využívaní PNR, tak otázka je, či sa to vôbec bude musieť využívať, pretože sú to odborníci, ktorí využívajú tieto údaje v adekvátnych formátoch v členských štátoch, e, kde majú s tým veľké skúsenosti, ale môže byť nejaká nejaký problém a ešte keď sa k tomu pridá aj tá kapitola nákladov, a teda na jednej strane dobre, tak sa usporí personál, ale keď sa začne šetriť aj na odborníkoch, nie všetko môžeme hodiť do vreca e, nákladov, pretože niektoré náklady sú potrebné a adekvátne. A nezabúdajme, že tento nástroj nám môže slúžiť aj ako nástroj na boj, na boj proti organizovanému zločinu. A nechceme, aby nás kritizovali, e, že uchovávame nejaké zbytočné kvantá údajov, pretože tie osobné údaje občanov, ktoré sa budú uchovávať, by mali byť obmedzené. A ako je možné, že niektorí vybraní, selektovaní môžu mať prístup k takýmto údajom. Tá obrovská masa údajov nebude analyzovaná, kontrolovaná, budú sa apps, e, používať určité matematické algoritmy na ich e, kryptáciu e, a budú sa aplikovať filtre 8 či koľko, koľko bude potrebných, aby potom aby bol minimálny počet aj tých odborníkov, ale to všetko je naozaj veľmi zložitá záležitosť a hlavne ten veľmi obmedzený počet prístupov k týmto údajom. Ďakujem, Sofín Intveld. Veľmi stručne. Žiaľ, nemohla som sa trialógu zúčastniť, pretože prebiehalo paralelne veľmi veľa schôdzi a trialógov v Bruseli. No ale dobre, som aj tak pokojná a spokojná, pretože s predrečníkom sa mm, síce nie vždy zhodneme vo všetkom, ale veľmi dôverujem, akým spôsobom teraz eh, naši vyjednávači a stupcovia rokujú a podporím ho. Vzhľadom na výsledky hlasovania v komisii nebudeme mať ľahkú úlohu a ten manévrovací priestor je naozaj veľmi úzky. Ak rada chce aj lety v rámci EÚ, no dobre, ale to predsa nebolo v úvodnom mandáte a ja si nemyslím, že by sme mali otvárať túto pandorinu skrinku ak chcú mať e, lety v rámci EÚ, tak budú musieť prísť s novým návrhom. Jednoducho v tomto návrhu to nie je zahrnuté. Tiež si musíme uvedomiť stanovisko rady, ktoré musí byť väčšinové, ale sú niektoré krajiny, ktoré nesúhlasia s týmto návrhom, ktorý je na stole. A teda podľa mňa je rozhodujúce, nezávisle od výsledku rokovaní, aby tento záver, aby tie finálne znenia boli uzavreté do posledného písmenka a veľmi hermeticky, nepriestrelne, aby e, potom žiadny občan či nikto jednoducho nemohol to napadnúť potom na súde. Ďakujem. A teraz e, Timothy, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Bolo tu viacero bodov, ktoré padli a sú zaujímavé, ale ja nechcem zachádzať až tak hlboko do detajlov. No dobre, hovorí pán predseda, ale vo všeobecnosti v trialógu, čo sa deje? Samozrejme, že nemusíme zachádzať vo všetkých témach do detajlov. Ale tiež je pravda, že europoslanci môžu klásť otázky. No dobre, pán Kirkot. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá príležitosť, aby sme aktualizovali naše informácie, aby sme mali prehľad o tom, ako sa to vyvíja, ale určité veci sa stále ešte vyvíjajú a sú veľmi zložité. Nie, že by tam boli nejaké nové myšlienky, ale sú tam určité body, ktoré treba prediskutovať. Samozrejme, v žiadnom prípade by som nechcel podceňovať zodpovednosť kohokoľvek pri realizácii úloh, a ja ako spravodajca som sa vždy snažil byť maximálne užitočný, ale treba povedať, že moja úloha spravodajcu je veľmi zložitá, ale som pripravený dosiahnuť dohodu, ktorá bude záväzná. A na základe toho vás potom budem aj informovať o dosiahnutých výsledkoch a pokroku. Dobre, končíme s tým dosť rýchlo, ale Kolegov informujem, že máme 6 správ z trialógu. Sophie Intveld a ďalší to už spomenuli. To nám len ukazuje, akú herkulovskú prácu vykonáva tento výbor a ďakujem všetkým, ktorí sa jej zúčastňujú. Je to práca na veľmi vysokej úrovni a preto ďakujem aj personálu tohto výboru. Ďakujem sekretariatu. Naozaj je tu veľmi veľa práce. Venujeme sa témam maximálneho významu. Dnes je to tento bod, ale teda máte predstavu, ako intenzívne sa pracuje v tomto výbore. Bez pochyby Postupne sa dostaneme k ďalším hlbším detailom. S pánom Kirkopom prebehlo niekoľko trialógov, ale určite príde čas, aby sme mali viacej detailov. Neskončíme skôr. Ďakujem. Dovidenia.